línii v oblasti štátnej pomoci pre e, priemysel, ktorý má vysokú spotrebu alebo pre pomoc pre energeticky náročné odvetvia. Vám Pirilo? Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička, pán komisár, vážení kolegovia. Ďakujem všetkým, ktorí podpísali túto otázku na ústne zodpovedania Boj e, Európskej únie proti klimatickým zmenám viedol k vytvoreniu komunitárnej politiky, ktorá je veľmi prísna a záväzná pre európsky priemysel, napríklad e, emisie CO2. Tu máme systém, ktorý nepomáha priemyslu, e, hlavne pokiaľ ide o energeticky náročné odvetvia ciele zníženia emisí CO2 musia byť reálne a pragmaticky definované. Chcel by som, aby komisia poskytla jasné informácie, ktoré sa týkajú spôsobu, akým bude aplikovaný systém obchodovania s emisí a kompenzačné opatrenia, ktoré budú k dispozícii preto, aby sa napravila nerovnováha v rámci trhov EÚ. Smernica z roku 2003, ktorá bola zmenená v roku 2009, umožní od roku 2013 kvóty na emisie CO2. Toto povedie k presunu nákladov na elektrinu a výsledkom toho bude značný nárast výrobných nákladov Obávame sa, že e, kvôli e, obchodovaniu s emisiami a kvôli transferom to navýšenie nákladov bude ekvivalentom 8,9 miliard eur ročne. Nepriame emisie nebudú kompenzované a toto povedie k odlišnému režimu pre odlišné priemyselné sektory typy výroby sú tam odlišné a toto povedie k systému, ktorý bude neférový a konkurencieschopnosť EÚ sa naruší. Ak e, nevytvoríme kompenzačný systém pre nepriame emisie, riziko, relokácie, e, realokácie tohto priemyslu za hranice EÚ bude závažný. Takisto únik uhlíka E, to sa príliš zjednodušilo, ten prístup bol veľmi povrchný, mali by sme to prepojiť s energeticky náročnými odvetviami, aby sme zabezpečili primerané poskytovanie kompenzácií, tak kde je to potrebné, napríklad výroba ocele, e, tu sú dve, dva procesy, elektrické pece a integrované systémy, ktoré využívajú fosílne paliva. tie elektrické PC získajú 40 30 e, prostriedkov bezplatne a toto bude znamenať, že tu bude neférový režim. Ten istý produkt, ktorý sa vyrába iným spôsobom, bude mať iný režim to povedie k neferovej eh, k deformácii teda konkurencie schopnosti. Aspoň takéto informácie dos- sme dostali. Ako chce komisia napraviť situáciu v energeticky náročných odvetviach? Napríklad eh, nemohli by sa nemohlo by sa použiť predaj certifikátov? A, aký má, ako chce komisia konkur- um, kompenzovať túto nerovnováhu? Ďakujem pekne, pán Pirilo. A teraz za, komisie dám, za komisiu dám slovo komisárovi Šometovi. Mrs. President. Vážená pani predsedajúca, ctené poslankyne poslanci, komisia si je vedomá dôležitosti nákladov na elektrinu, na výrobu ocele a takisto na to, aký vplyv budú mať klimatické zmeny na túto celú vec. Komisia si je vedomá aj súčasnej zložitej hospodárskej situácie a dôležitosti toho, aby existovala trvalo udržateľná, udržateľná hospodárska situácia a opatrenia, ktoré by zamedzili znečisťovaniu a ktoré by skôr využívali menej rizikové zdroje energie. Komisia mieni vysoko energeticky náročné odvetvia udržať konkurencie schopnými. Štátna pomoc v tomto smere môže pomôcť, ak by sa mohla štrukturálne zlepšiť konkurencieschopnosť trvalo udržateľným spôsobom, ale nie je možné garantovať nízke náklady na elektrickú energiu pre istých používateľov na dlhodobé obdobia. Zameriavame naše úsilia na také opatrenia, ktoré môžu zvýšiť potenciál štrukturálneho prerozdelenia situácie alebo zlepšenia situácie v tomto priemysle. Smernica o ETS ktorá súvisí s klimatickými zmenami a balíčkom prijatých opatrení, môže zaručiť také opatrenia, ktoré by znížili e, náklady na uhlík a premiesňovanie uhlíkových emisií. To by malo vplyv na priame náklady na tieto emisie. Čo sa týka nepriamých emisí, tam sa môže deformovať trh a podkopať sa tvorba cenových signálov, ak e, schéma obchodovania s emisnými kvótami nie je dobre nastavená, tak premiesňovanie uhlíkových emisí bude pokračovať ďalej a tieto nepriame záležitosti sa nedajú riešiť. Počas rokovania o balíčku opatrení, e, ktoré bojovali s klimatickými zmenami, komisia nastavila princípy, ktoré mali zaručiť finančné prostriedky na tieto nepriame záležitosti. Finančné kompenzácie však by sa mali obmedziť na tie energeticky náročné odvetvia, ktoré naozaj nie sú schopné pokryť nárast elektrickej energie, ktorý vznikol preto, lebo musia sa vysporiadať z CO2 a tak prišli o veľký podiel na trhu. A bolo to len preto, že si sa rozhodli byť e, ekologicky efektívnejšími a produkovať menej CO2. Ako kompenzovať tieto nepriame premiesňova- dôsledky premiesňovania uhlíkových emisí? Komisia o tom uvažuje, uvažuje o efektívnych opodstatneniach takejto pomoci, pričom by sa mal, zach- malo zachovať fungovanie vnútorného európskeho trhu. Čo sa týka subvencií v otázke v čase, kedy sa musí šetriť a kedy sa nadalej musí zachovať konkurencieschopnosť, e, tieto opatrenia sú žiaduce. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Najskôr dám slovo pánovi Rojlovi v mene PP. E Dve minúty. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, bedanke mich für... Ďakujem za tieto e, zásadné vysvetlenia, ale e, tieto neboli odpovedou na otázku, ktorá bola položená, pretože tie otázky sa týkali toho, či je zabezpečené, aby sme e, neustále dosahovali výsledky. Ehm, priemysel, ktorý chceme uchrániť od e, týchto dodatočných e, záťaží, e, potrebuje plánovanie, potrebuje teda mať spolahlivé rozhodnutia a jasné výpovede zo strany komisie. A tento proces už sa ťaha dlhú dobu a vieme všetci, že je to komplikované postup, na to sme sa spolehali, ale aj pri kompromise o um, smernici o obchode s emisiami sme povedali, že budeme s ňou súhlasiť za podmienky, že e, priemysel v Európe, ktorý je tým zaťažený, bude e, môcť e, byť nejako odškodený, pretože ináč nebude môcť konkurovať priemyslu v iných častiach sveta a vtedy to bola situácia, na ktorej sme sa zhodli v parlamente aj z radou aj s komisiou, že sa to tak bude realizovať. A mám obavy, že ten E, tá oblasť e, tých, e, ktorých sa to týka, je stále menšia a stále je tu menej podnikov, ktoré sú týmto oslobodené a nielen v metalurgii, ale aj v chemii, aj v iných odveciach a e, viem, že to politické východisko, e, na ktorom sme sa tu zhodli, sa v skutočnosti nenaplňa. A ako viete, e, od tohoto e, rozhodnutia sa situácia v Európe zhoršila a máme e, tu e, ťažšiu konkurenciu a ťažšiu konkurencieschopnosť a e, hovoríme stále o tom, že e, tieto odvetvia sú nositeľom budúceho e, rozvoja v Európe a včera sme počuli múdre reči a tu v parlamente e, sme za to, aby to, čo bolo dohodnuté, sa konečne naplňalo a to nielen prospech odvetia, ale aj pre ľudí, ktorí tam pracujú a pre tie pracovné miesta, aj pre šancu Európy v budúcnosti. Ďakujem. Teraz mene socialistov a demokratov má pani Marta Úskov slovo na jednu minútu. Eh, Industrín je avgörande för jobb och utveckling. Ďakujem. Priemysel je rozhodujúci pre pracovné miesta v Európe a len s konkurencieschopným silným priemyslom môže rásť eh, odvetvie služieb a preto je jasné, že komisia tu musí presne to sledovať a musí byť prísna aktívna keď sa konkurenčná keď je tu konkurenčná výhoda e, na základe emisí CO2 a tiež e, musí e, tu dávať regulácie, upravať tieto, čo týka výnimiek pre konkrétne odvetvia, ale toto musí byť inteligentne uplatnené a nesmie sa to vykladať tak, že európsky priemysel by sa mohol vyhnúť svojej zodpovednosti za klimatickú politiku. Komisia musí na jednej strane presne sledovať komisie, aj keď e, by e, tu mohli utrpieť schopnosť. Na druhej strane je tu lobby, ktorá tieto veci niekedy preháňa a preto potrebujeme dobre podložený základ a istú mieru nedôvery, keď ide o tieto mm, previerky a kontroly. Ďakujem teraz, e, pán Buzoj, má slovo. komisár, Ďakujem, kolegovia, všetci uznávame, že si musíme stanoviť ciele, ciele zníženia skleníkových emisií, aby sme vedeli bojovať s klimatickými zmenami. Sme si istí, že Európska únia je vodcom na svetovej scéne. Musíme však byť pragmaticky a analyzovať aj dopady našich ekologických opatrení. Pridelovanie emisných kvót a certifikátov bude mať dopad na energetiku aj na konkurencieschopnosť energeticky náročných odvetví. Samozrejme, že priemyselné odvetvia budú e, obmedzené rôzne v závislosti od typu, napríklad elektrické pece. V Rumunsku polovica ocele sa vyrába za použitia elektrických pecí, preto bude dopad na Rumunsko veľký. A podobná situácia je v iných členských štátoch. Dovolte mi zdôrazniť, že trh s oceľou je globálny a keď sa znižujú emisie a zaplatiť to musia firmy, to znižuje konkurencieschopnosť ešte zatiaľ nebol dosiahnutá celosvetová dohoda a európsky priemysel by nemal byť pod tlakom, nežiaducím tlakom, pretože existuje tu síce riziko premiesňovania uhlíkových emisí, tzv. carbon leakage, ale čo sa týka budúcnosti a opatrení, ktoré by sa mali prijať, usmernení, ktoré by mala vydať Európa, všetky priemyselné odvetvia by e, sa mali správať rozhodnutím, kedy by kompenzácie mali byť proporčné a nepriame náklady, ktoré pre nich vytvára smernica o e, schéme predávania emisií, by nemali ohrozovať konkurenciu priemyslu a takisto by nemali znižovať zamestnanosť v EÚ, pretože na centrálnej úrovni sa uhlík aj tak nezniží. nezniží. Slovo má pán Šimanský. Jedna jednu minútu. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, keďže EÚ chráni klímu a iba vďaka tomu, že chráni klímu, klímu, naše energetické náročné odvetvia sú pod obrovským tlakom, pretože nemusia byť schopné voči tým mimoeurópskym výrobným e, priemyselným odvetviam, ktoré nedbajú na investície a inovácie. A takisto sú tieto odvetvia ohrozené premiesňovaním uhlíkových emisí. V mnohých európskych krajinách je to jednoducho neproporčné, pretože musia platiť priveľmi vysokú cenu za elektrinu, pretože tak ako v Poľsku sa tu elektrina vyrába energeticky vysokonáročným spôsobom. Nechceme však prísť o konkurencieschopnosť. Chceme to predsa uľahčiť, aby naše priemyselné sektory postupne prechádzali na nízkouhlíkovú energetiku. Na to potrebujeme daňové úľavy, štátnu pomoc a takisto iný spôsob nakladania s transmisnými poplatkami. Ďakujem pekne. Teraz pán Rossi má slovo, jednu minútu. Ho denunciato sia in commissione sia in aula il rischio che le quote ti... Milí kolegovia, aj eh, vo výbore, aj v pléne som hovoril o rizikách emisných kvót ako zdroje finančných špekulácií, ktoré prispievajú k delokácii podnikov do tretich krajín, ktoré už nie sú konkurencieschopné. Dopad emisí CO2 na ceny elektriny ovplyvní náš priemysel celoplošne a potrestá energeticky náročné odvetvia, napríklad oceliarsky alebo hlinikársky. Myslí si komisia, že kompenzácie by mali odzrkadľovať e, cenový náraz, ktorým čelí, e, čelia priemyselné odvetvia členských krajín a kompenzácie by sa mali poskytnúť až kým sa odstráni riziko relokácie Mali by finančné kompenzácie byť poskytované pre spotrebovanú energiu a nie eh, len pre tú, ktorá je dovážaná zo zahraničia. Administratívne postupy na využívanie štátnej pomoci eh, je zdrojom neferovnej konkurencie, schopnosti, konkurencie spoločnosti z tretich krajín. Malo by sa to zefektívniť? Ďakujem pekne. V mene politických skupín eh, nezaradených pani Dodds Nevidím ju v sále, takže prejdeme k ďalším rečníkom, ktorí sú v zozname a slovo dám pánovi Lízemu. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať pánovi Brillo za to, že zaradil um, túto tému na program dňa, pretože priamo nemáme pôsobnosti v tejto téme, ale musíme komisiu poháňať, um, pretože nejde len o um, metalurgiu, ale o celú radu odvetví, ktoré uh, sú postihnutí týmto carbon leakage, e, napríklad e, chemický priemysel a um, hlinikárstvo, pretože musia oni mať e, prospech z e, tohoto a e, to je upravené v smernici a nejde o smernicu o mm, obchodovanie s emisiami, ale o tú zmenu, pretože tá existujúca, ktorá platí do roku 2012, nemáme tento predpis a teraz máme v novej smernici o obchodovaní s emisiami výslovne upravené, že tí, ktorí sú ohrození prostredníctvom alebo z hrozby carbon leakage majú dostať priamu alebo nepriamu podporu. A preto komisia to musí naplňať. A myslím, že problém nie je text smernice, ten je dokonca lepší, pretože teraz máme túto možnosť náhrady a doteraz sme ju nemali, ale problém je, že teraz musí komisia začať pracovať. A potrebujeme jasný rámec e, pomoci, ktorý je transparentný, pretože nás budú skryté dotácie v rôznych členských štátoch a e, bude vládnuť deformácia hospodárskej súťaže a e, mnohé podniky na to čakajú a dnes už majú straty, alebo nie sú ziskové, pretože tie certifikáty, aj keď e, ich e, um, zdarma pridelujú tie energetické firmy, e, tak určujú ich cenu a keď nebudem vidieť, alebo nedáme im svetlo na konci tunela týmto podnikom v roku 2013 tým, že dostanú pomoc, tak potom nebudeme môcť naplňať ciele pre európske hospodárstvo. Musíme im, im nahrádzať ceny energie, nesmie to byť nad nadmerné e, nahradzanie, ale ani mm, nedostatočné nahradzanie a máme tu tie etalóny 10% e, a musia byť títo energeticky efektívni a komisia sa musí o to zasadiť. Ďakujem, pán Lenču, jednu minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Oceliarstvo predstavuje základňu EÚ. Je to jeden z ústredných pilierov únie bez oceliarstva nedokážeme udržať rast na globálnych trhoch a tam neexistujú žiadne, via... žiadne pravidla, ktoré by nás viazali a je jednoducho faktom, že oceliarstvo a výroba ocela uhli... hliníka sú vysoko energeticky náročnými odvetviami. Ak chceme od týchto odvetví, aby znižovali emisie, toto povedie k zvyšovaniu cien elektrickej energie. Verím, že výroba ocelá hliníka v elektrických peciach sa musí zohľadniť ako fakt, pretože je to jeden z priemyselných sektorov, ktorý by mal mať nárok na bezoplatné pridelenie emisných kvót. Len tak sa môže Únia udržať ako konkurencieschopná na svetovom trhu keď e, súperíme so štátmi, ktoré subvencujú svoje priemyselné odvetvie a nebojujú s emisiami. Ďakujem pekne. Pani Komi, minúta a pol. Ďakujem, pán, pani predsednička. V tejto oblasti energeticky náročných odvetví by mohla mať táto smernica veľký dopad, preto je potrebná pomoc, napríklad investičná, výskum, vývoj. Je potrebné mať e, pomoc pre celý tento sektor, aby sa zlepšila jeho e, produktivita a jeho inovačný charakter. Musíme brať do úvahy aj dopad na pracovné miesta. Nie je možné, aby diskriminácia medzi jednotlivými sektormi viedla k delokalizácii mimo Európy a teda k strate pracovných miest v sektoroch, ktoré sú kľúčové v oblasti výroby, zamestnanosti a prosperity. Investovať do nových technológií, inovovať je potrebné pre to, aby Európa rástla. Toto sú dva piliere jej rastu. Zdôrazňujem, že Musíme prestať deformovať trh a um, vytvárať ďalšie priame a nepriame náklady. Pani Plom, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem poďakovať eh, môjmu kolegovi Pirilovi za túto otázku. Pán komisár, chcem zdôrazniť úlohu E, systému obchodovania s emisiami. Mal by to byť pozitívna zmena pre priemyselne energeticky náročné odvetvia, ktoré by mali byť efektívnejšie. Obchodovanie s emisiami pre podniky znamená, že tieto musia na jednej strane investovať a na druhej strane musia využívať e, trhové mechanizmy, aby zachovali existujúce technológie, aby znižovali náklady a e, cenu emisných povoleniek. Je potrebné, aby e, nastala zmena aby sme otrkadlili dynamiku trhu, aby to nemalo negatívny dopad na konkurencieschopnosť, aby sa nestratila konkurencieschopnosť, aby to neviedlo delokalizácii, strate pracovných miest a k sociálnym dopadom Rumunsko čeli e, um, uhlíkovým únikom, pretože je na hranici únie, preto komisia musia, musí prijať všetky potrebné opatrenia. Ďakujem. Pán Slovo má pán Van Listenley. In de Europese Unie is uh, kraak. Ďakujem pekne. Myslím si, že úloha Európskej únie je jasná. Politika pre zraniteľné sektory. E, tu je potrebné venovať pozornosť, ako aj náklady e, za elektrinu, ktoré sa prenášajú e, chémia, m, mm, napríklad výroba hliníka alebo metalurgický priemysel. Tu je potrebné, aby to neohrozilo konkurencieschopnosť týchto uh, sektorov. Nepriame náklady elektriny by sa nemali, mm, by nemali negatívne postihnúť spotrebiteľov. Potrebujeme kvalitné informácie, pán komisár, e, v Európe. Článok 10 e, sa musí uplatňovať na európskej úrovni preto, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre všetky podniky v Európe. Napríklad e, e, v Holandsku, Holandsko prestalo používať jadrovú energiu, tak aký to malo dopad na túto krajinu? Ďakujem pekne. Pán Valčitis, minúta. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička. Ďakujem, pán Pirilo, za to, že ste nastolili túto veľmi dôležitú tému. Budú tu potrebné opatrenia, aby sa implementovali veci a aby e, náš priemysel bol udržateľný. Tiež musíme pozorne zvášiť možný negatívny dopad na niektoré priemyselné odvetvia, ktoré sú závislé, majú vysokú spotrebu elektríny, musia to byť kompenzačné mechanizmy, e, a tak aby sa neohrozila ich konkurencieschopnosť v a mimo únie. Príklad e, napríklad oceliarský priemysel, Eh, Európa je najväčším export, eh, exportným trhom. Komisia musí pozorne a zodpovedne tieto veci riešiť. Eh, v oblasti štátnej pomoci musia byť usmernenia, musí sa nájsť kompromis medzi záväzkami a konkurencieschopnosťou našich energeticky náročných sektorov, ktoré sa nedajú odčleniť od celkového rastu a prosperity Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz autor otázky, pán Pirilo Máte slovo na minútu, nech sa páči. Musím poďakovať všetkým kolegom všetkých politických strán, ktorí vystúpili a ktorí silne podporili moju otázku na ústne zodpovedanie. Nemôžem povedať, že som spokojný pretože mm, potom je keď vždy aj komisia, ktorá vystupí a zdá sa mi, že toto um, si protirečí, mali by sme mať nejaké pravidlá. Ale vyjadrim sa v tlači. Ak komisár dovolí, tak by som povedal, že som sklamaný sklamaný z odpovede, ktorú poskytol na moju otázku. Zdá sa, že komisia si umýva ruky a kolegovia pritom jasne zopakovali moje obavy. Dúfam, že komisia nakoniec odpovie a že preskúma seriózne tento skutočný problém, ktorý sa dotýka Európy a ktorý sa dotýka priemyslu. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k vystúpeniam na žiadosť. Máme tu dvoch kolegov na zozname. Pani Jaslovieska. A ďakujem pekne. Budem... Teda poprosím pani Silviu Tykau, aby vystúpila. Pani Jaslovická tu nie je. Som z mesta, kde máme aj, aj eh, oceliarský priemysel a staviame aj lodi. Moja, lode, moja krajina závisí od týchto Mm, priemyselných sektorov a závisí od európskeho rámca, ktorý umožňuje rozvoj pre tieto sektory. Ich konkurencieschopnosť e, a európske pracovné miesta závisia od toho, ako podporujeme energeticky náročné odvetvia. Diskusia, ktorú máme ohľadom e, certifikátov pre tieto e, priemyselné sektory, by mala podporovať podmienky, ktoré budú priaznivé pre spoločnosti, ktoré investujú do zelených technológií a do energeticky efektívnejších technológií. Domnievam sa, že prežitie nášho priemyslu závisí od opatrení, ktoré príjmeme teraz, aby naše spoločnosti a podniky boli efektívnejšie. A hovorím hlavne o priemysle, o priemysle. Teraz za komisiu mi má slovo pán Šemeta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Pirilovi za jeho otázku, e, teda opätovne. A jasne chcem povedať, že komisia e, si neumýva ruky v tejto veľmi dôležitej téme. Musím jasne povedať, že dopadová štúdia o usmerneniach týkajúcich sa štátnej pomoci pre energeticky náročné odvetvia že teda táto práca prebieha a táto dopadová štúdia pokrýva aj oceliarský priemysel spolu s ostatnými sektormi, ktoré by mohli byť exponované a čeliť týmto problémom. Takže kým nedokončíme dopadovú štúdiu, nemôžeme urobiť nejaký pevný záver k špecifickým odvetviam, ktoré sú predmetom týchto usmernení. Pokiaľ ide o načasovanie, komisia chce vydať nové usmernenia e, do konca roka po verejných konzultáciách oddelenia, hlavne DG Competition, zahájili verejné konzultácie s dotazníkmi o kontroverzných otázkach, ktoré sa týkajú zvoliteľnosti a konzultácií a takisto úrovne štátnej pomoci. Bude tu Dostali sme viac ako 130 e, žiadostí od podnikov, environmentálnych organizácií a mimovládnych organizácií. Momentálne analýzujeme tieto žiadosti a potom e, komisia predloží návrh e, štátnej pomoci. Budeme konzultovať e, aj členské krajiny pred tým, ako sa veci schvália v komisii a zároveň parlament bude takisto informovaný. Čiže ako vidíte, proces je úplne transparentný a čakáme teda pracujeme na týchto usmerneniach, ktoré by mali byť k dispozícii do konca roka. Ďakujem. Pán komisár, milí kolegovia, diskusia k tejto ústnej otázke je ukončená. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Vyhlásenie komisie o bezpečnostných skéneroch. Pán